Nie je tu. Dobre, takže pani Gardini. Ďakujem, pani predsednička. Chcem vám iba eh, povedať, vážení kolegovia, prosím vás o pozornosť, pretože sa stalo niečo naozaj závažné, eh, čo sa spomína v talianskej tlači. Eh, v posledných dňoch sme sa dozvedeli, že Spojené štáty americké podľa stran Leaks zachytávali, kontrolovali eh, Silvia Berlusconiho, keď bol eh, italianským premiérom. A, e, takže okrem ostatných európskych krajín išlo aj o Taliansko, ktoré bolo pod e, dohľadom. Ide o veľmi závažnú skutočnosť, pretože nie je správne, aby e, spojenci medzi e, sebou e, vykonávali takú, takúto špionáž a je treba vyšetrovať uh, takéto, uh, takéto konanie zo strany USA voči uh, svojim spojencom v Európskej únie. Takéto tiene podozrenia tu nechceme mať a preto žiadame, aby Európsky parlament tu prispel a snažil sa vzniesť jasnosť. Ako viete, disku, Vyrekovávame teraz e, e, hospodárske e, vzájomné zmluvy a tieto rokovania by tiež mohli byť zatienené takýmto podozrením. Ďakujem pekne za to, čo ste predniesli teraz pani Toja. Ďakujem, pani predsednička. Chcem len zdôrazniť aj z našej strany, že správy, ktoré k nám doľahli z e, tlače o e, činnostiach špionáže zo strany Spojených štátov amerických voči európskym štátom, sú naozaj alarmujúce. A takéto niečo, s tým sa nemôžeme len tak zmieriť, iba preto, že všetci to robia, alebo takto už raz je e, medzi vzťahmi e, medzi štátmi sú dôležitá transparentnosť a rešpekt vzájomnej autonómie a preto by sa e, Európsky parlament mal e, tiež zasadzovať za dodržiavanie týchto princípov. Ďakujem veľmi pekne, vypočuli sme si, čo ste nám chceli povedať a teraz prejdeme k hlasovaniu. Hlasovať sa bude najprv o správe pána Uspa Kicha. O slovo požiadal spravodajca. Nech sa páči, máte slovo, pán Uspakich. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegovia. E, Hakský dohovor zo 65. vytvoril systém, ktorý zjednodušuje výmenu e, dokumentov medzi členskými štátmi a tiež zjednodušuje e, spoluprácu e, v civilných a obchodných veciach pre, e, pre súdy. E, zdá sa, že tento dohovor je veľmi užitočný, využíva ho 25 členských štátov, Rakúsko a Malta, vyjadrili svoje želanie pristúpiť k dohovoru, nasledovali veľmi zdlhavé diskusie na rade a oba členské štáty dostali na možnosť eh, pristúpiť k dohovoru. A ja chcem vyzvať mojich kolegov, aby podporili toto odporúčanie, ktoré by umožnilo Rakúsku a Malte eh, pristúpiť k dohovoru. Ďakujem. Eh, ďakujem. Teraz hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. prijaté. Nasleduje e, správa e, pani Neuvenhuizen. E, opäť hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A teraz správa pána Zdechovského, menovité hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Congratulations. And next one report by Mr. Nasleduje teraz správa pána Beckera. To už bude trošku dlhšie. Pozmeňovací návrh 177. E, Zdvihnite prosím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 181 a 183. Otváram hlasovanie. Ide o menovité hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Rejected. Uh... Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 178, menovite otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 179, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 187. A zvinite prosím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté pozmeňujúci návrh 180, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 177. E, menovité hlas, e, teda zdvihnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté 182 Zvihnite prosím ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. Potom návrh komisie. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Legislatívne uznesenie e, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Gratulujem. Nasleduje správa pani Desarnes. Prvý pozmeňovací návrh 16. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmeňovacie e, návrhy jednotlivých e, výborov, hlasovanie v bloku, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 13, zdvihnutím rúk, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Žiadate kontrolu v poriadku, kontrola, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh 5 a 12 menovite. Otváram hlasovanie. Končím za hlasovanie. prijaté. Pozmývací návrh 6 je zdvihnutím rúk za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmývací návrh 7 a 14, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Už pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17, vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4, vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 9 e, zdvihnutím rúk za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 10, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 11 a 15 zdvihnutím rúk za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Žiadate kontrolu. Kontrolujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A e, návrh komisie menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. to prijaté. Pán Lange e, sa chce vyjadriť, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička e, e, Dajkyňa a ja je nám ľúto, že text, ktorý sme, na ktorom sme sa dohodli s komisiou a s radou, nebol prijatý. Išlo okamžité riešenie na podporu Tuniska. Aby sme teraz nestrácali ešte viac času, žiadam, aby sme eh, nemali teraz konečné hlasovanie, ale okamžite vstúpili do trialógu, v ktorom by sme eh, okamžite mohli sa dopracovať eh, k rýchlemu riešeniu pre Tunisko. Dobre, je tu požiadavka spravodajcu hlasovať o e, e, záverečnom hlasovaní neskôr. Hlasujeme o tomto návrhu. Kto je proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Teraz prejdeme k hlasovaniu e, o správe pána Zdechovského. Otváram hlasovanie o uznesení. E, končím hlasovanie. To prijaté. Správa pani Rodríguez. Pozmeňovací návrh číslo 6. Pán Vali. Veľmi stručne, e, parlamentné služby nás informovali, že došlo k chybe v e, prípade pozmeňovacieho návrhu číslo 13, lebo my e, sme tam neodkazovali na bankovú úniu, ale štruktúrálnu reformu bankového systému. Namiesto toho sa tam spomína banková únia, takže prosím pozmeňovací návrh vnímajte bez vyjadrenia Banking Union. Dobre, právna služba to príslušne prekontroluje. Takže pozmeňovací návrh číslo 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa pôvodný text. Vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 4, e, e, menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25. E, Zdvihnutím rúk za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 5. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 26. Zdvihnutím rúk za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 27. Zdvihnutím rúk za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Tam odsek 7 e, s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmejúci návrh 12, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sedmička, menový hlasovanie. Končím hlasovanie. Rejected. Amendment 28. Zamietnuté 28. Zdvihnutím rúk. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek e, eh, 9. Eh, pôvodný text. Zdvihnutím rúk za? Proti? zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 13, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté odsek 10 eh, v štyroch častiach. Prvá časť vyhnutím rúk za, proti, Zdržali sa e, prijaté. Druhá časť s vyhnutím rúk za. Proti. Zdržali sa prijaté. Tretia časť za. Proti. Eh, zdrža- zdržali sa prijaté. Štvrtá časť e, za. Proti. Zdržali sa prijaté. Poznáte návrh 14 s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 12, pôvodný text eh, s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 29 eh, s vyhnutím rúk eh, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 16 v dvoch častiach. Prvá časť vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 8, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 16. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 31. Zdvihnutím rúk za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Odsek 19, vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9. Eh, Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Odsek 21 v dvoch častiach. E, prvá časť s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenovací návrh 3. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Za. Pozmeňovací návrh 18. Vyhnutím rúk za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10, 10 e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 24 s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. E, dva, odsek 26 Zdvihnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 1 menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. E, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. Zdvihnutím rúk za. Proti zdržali sa, zamietnuté. Odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 28 v troch častiach menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. To prijaté druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 21. Menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 30. E, zdvihnutím rúk prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 22. menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. Odsek 32 s dvihnutím rúk, za, proti, zdržali sa, prijaté. 37. menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 38. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 39. Prepáčte, ospravedlňuje sa pani predsednička. 39. Zdvihnutím rúk za. Proti zdržali sa zamietnuté. Odsek 35 s vyhnutím rúk za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 36 s rúk za, proti, zdržali sa prijaté. Vote is open. Pozmeňovací návrh 40, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 38, hlasujte s dvihnutím ruky za, proti. Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. 40, hlasujte rukou, kto je za, proti. Zdržal sa hlasovania prijaté prijatý. 43 zdvihnutím ruky za, proti, zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 46 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 47 e, po častiach. E, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Hlasujeme rukou, kto je za, proti, zdržal sa niekto hlasovania prijaté. 51. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 23, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 24. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie 1. I. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Hlasovania prijaté. Za celé legislatívne uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. periaté a gratulujeme. Správa pani Ribeiro. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto hlasovania zamietnuté. Dvojka. Hlasujeme rukou. Kto je za? proti, zdržal sa niekto prijaté. Trojka, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Šestka v dvoch častiach, hlasujeme za prvú, kto je za, proti, Zdržal sa niekto hlasovania prijaté. Druhá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto hlasovania pr- prijaté. 14 v piatich častiach. Prvá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržal sa prijatý. Tretia časť za, proti Zdržal sa niekto prijaté. Štvrtá časť za. Proti. Zdržal sa niekto prijaté. Piatá. Menovité hlasovanie. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Šestnáctka. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Sedemnáctka. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 19. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 20. Kto je za? Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. E, potom 22 vo dvoch častiach. E, prvá časť, kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 25. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 29 Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kontrola, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 30 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Hlasovania prijatý. 41. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 40. Jednotka druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 42, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť hlasujeme, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. 43 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 52, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 53. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovať ktorý, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 59 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 62. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 63. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 64. V štyroch častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 69 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti Zdržal sa niekto? Prijaté. 70. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie A v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Skontrolujeme si druhú časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie I v dvoch častiach. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto, periaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, periaté. A uznesenie celé hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme. správa pani e, Stieler. 12 e, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh Jedna menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý 35 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 40. Pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 46 odpada, takže prejdeme na 52 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Za uznesenie hlasujeme. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme. Prejdime k eh, otvoreniu rokovania o dohode o voľnom obchode EU Tunisko. Eh, pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý? Eh, trojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Potom pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto zamietnutý. Jedenástka, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto prijatý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 13. Prvá časť, kto je za, proti, Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto za, proti. Zdržal sa niekto prijaté. A pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 16. Dobre, skontrolujeme si. The vote is closed. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Šestka pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 23 ve dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1, Dobre, skontrolujeme si sedmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9. Prvá časť. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto, zamietnutý. Druhá časť. Druhá časť odpadá, takže prejdeme na pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 44. Prvá časť. Kto je za? Proti. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. E, kto je za? E, hlasujeme menovite. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Desiatka. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 57. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 58. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 59, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Tretia časť, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Návrh celého uznesenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdime k správe za pani Sabenan Rui. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Štvorka, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Peťka, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. Šestka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Osmička, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý 9. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. E, desiatka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Jedenástka. Kto je za? Dobre, skontrolujeme si e, desiatku, pozmeňovací návrh 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. Celé uznesenie hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme. Správa pána Mariasa, pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? E, zdržal sa niekto zamietnuté. Šestka v dvoch častiach. Kto je za? prvú časť, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 1. Dobre, skontrolujeme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Kon... Prijaté. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? zdržal sa niekto zamietnuté. Potom osmička, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 7, kto je za, proti, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 12. E, menovité hlasovanie. Zahajujem hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijat, zamietnuté. 15. E, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Potom 18. prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 20. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 10, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 11, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté štvorka. Kto je za? To bolo veľmi jasné. Štvorka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Peťka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. znesenie celé. Hlasujem menovite. Otváram hlasovanie. Končím, hlas- Končím hlasovanie. Prijatý. A teraz by chcel vystúpiť pán spravodajca. Nech sa páči, dávam slovo. Budem veľmi stručný a, a budem hovoriť po grécky η οποία περιέχει αρκετά σημεία κριτικής στη δράση. Veľa eh, bodov tam kritizuje eh, kroky ECB a trojky a samozrejme v správe sú aspekty ako napríklad e, tretia časť e, 15 a z tohto dôvodu by som e, žiadal o e, zaradenie môjho názoru do e, protokolu. Ďakujem pekne. Teraz zahadujem hlasovanie o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa menovité hlasovanie za. Ukončím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 1, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schváľuje sa pozmenujúci návrh 3, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý Druhá časť odpada. pozmeňujúci návrh 10. Hlasovanie menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 11. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 12 za. Pro, za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie G. Za. Proti zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 6. Tu otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 7. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom uznesení. Menovité hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. A teraz máme hlas hlasovanie o registrovaní e, spoločenských zvierat v členských štátoch. E, je tu spoločný návrh uznesenia šiestich skupín, pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 5 za, Absten. proti, zdržali sa, zamietnutý jednotka, e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, dvojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Proti, zdržali sa, zamieta sa. G, first part in favor. Šestka, prvá časť za, proti, zdržali sa. Schváľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa nie je jasný výsledok, e, hovoríme si elektronicky hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Rejected. Then recital ash. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie. E, a kto je za? Proti? E, zdržal sa niekto? za takto pozmenené uznesenie. Kto je za? Bolo to prijaté, bolo to veľmi jasné. A teraz k poslednému hlasovaniu. Humanitárna situácia v Jemene, ale pán Preda by rád sa vyjadril. Ďakujem, pani predsednička. Chcel som povedať, že toto hlasovanie bolo 5. neskorené z žiadnych dôvodov. Pán Pereda má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, e, táto skupina je proti e, návrhu, takže toto uznesenie je istým spôsobom nevyvážené. Je, ten, je to príliš v prospech Saudskej Arábie. Samozrejme, že embargo je dôležité, ale malo by sa vzťahovať na všetkých. My máme svoju delegáciu v Saudskej Arábii, bola E, prijatá kráľom a keď politická skupina predložila tento návrh a e, v Saudskej Arabii nič také povedané nebolo, takže nemôžete teraz povedať niečo tu, čo ste nepovedali v Saudskej Arabii. My sme o tom hovorili e, v Štrasburgu a teraz procedurálna poznámka. Ja som chcel vyjadriť iba svoje znechutenie nad tým, že toto bolo odložené z hlasovania 4. februára, iba preto, aby počas návštevy delegácie nedošlo k nejakému problému. Ja som si istý, že kolegovia budú znechutení, cholera sa šíri, ľudia umierajú a je skutočnou hambou pre tento parlament, že hlasovanie bolo odložené. Je to na úkor civilných obyvateľov. Budeme hlasovať, hovorí pani predsedajúca. Návrh uznesenia ECR Najskôr uznesenie ako celo, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. A potom tu budeme mať spoločné, spoločné uznesenie šiestich skupín, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. E, jasné, odstavec 6. Dobre. Overíme si návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odstavec 6 pôvodného textu. Otvárame novité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh číslo 1. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa Overíme si hlasovanie elektronicky, kto je lebo sa zdvihlo málo rúk, takže si overíme hlasovanie ešte elektronicky. Končím hlasovanie. Prijatý návrh. Teraz tu máme zdôvodnenie, eh, hlasovanie nominálne, otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Prijatý druhá časť eh, nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A posledné uznesenie. Hlasujeme o celku. Otváram hlasovanie nominálne hlasovanie. Končím hlasovanie. Adopted. Prijaté. A teraz pristúpime k vysvetľovaniu hlasovania. Takže kto si želá niečo k hlasovaniu povedať, e, môže zostať v sále. A teraz pristúpime eh, k vysvetľovaniu hlasovania. Máme tu najskôr správu pána Bekera. Dávam slovo pani Morvaj, nech sa páči. Si, Mrs. Morvaj. Áno, nech sa páči, pani Morvaj. Dávam vám slovo. Veľmi sa ospravedlňujem, pani predsedníčka. Ľudia vychádzajú, vchádzajú, mnohí sa tu rozprávajú ako e, v kafetérii naozaj